anonimne, anonimne poskytované alebo anonimné. Treba ich chrániť, nezabúdajme, že e, takto treba k tomu e, k zdravotníctvu e, pristupovať. A táto digitalizácia, samozrejme, netreba zabúdať na to, že tieto, tento vedecký pokrok samozrejme nikdy nemôže nahradiť toho lekára, ktorý plne zohľadňuje individuálny charakter konkrétneho pacienta. Ďakujem pekne. Ďalej pani poslankyňa Šojdrova. Ďakujem. Toto uznesenie som podporila, lebo verím, že digitalizácia zlepšuje zdravotnú starostlivosť, je dostupnosť, je efektívnosť a je jedným s riešením nedostatku zdravotníckého personálu, čo sú všetko veci, e, ktoré sa nám budú ešte zhoršovať, tak ako nám populácia bude starnúť. Moderné technológie môžu čiastočne nahradiť aj prítomnosť lekára a v dnešnej dobe, kde aktívna časť populácie preferuje možnosť elektronického zdravotníctva, je to určite istá cesta. Ale treba pamätať aj na staršiu e, generáciu a na ľudí, ktorí s digitálnymi technológiami zatiaľ nevedia pracovať alebo nemajú pripojenie. Preto aj zavádzanie a postupné používanie týchto služieb e, e, digitálneho zdravotníctva proste treba pritom pamätať aj na vyškolenosť napríklad zdravotníckého personálu a vzťah medzi lekárom a pacientom nikdy nesmie byť narušený. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Ištvan Ujheli. Elnök úr, Ďakujem pekne, predseda. Ja som členom tejto snemovne už 5 rokov a musím konštatovať s polutovaním, že o zdravotnej starostlivosti hovoríme veľmi zriedkavo. Vieme, že toto spada do kompetencie členských štátov, teda do kompetencie národných vlád, ale skladka už nie je priateľné, aby zdravie občana a jeho vyhliadky týkajúce sa dĺžky života, aby toto záviselo od toho, kde sa konkrétna osoba narodila, kde žije. Je tiež nepriateľné, aby v kvalite zdravotnej starostlivosti boli také obrovské rozdiely. A preto alebo takto tieto rozdiely e, sa prejavujú na osi východ, západ, stred. E, v Maďarsku je to veľmi evidentne v mojej krajine. Preto som za to, aby bol k dispozícii nejaký minimálny program týkajúci sa základnej zdravotnej starostlivosti. Je potrebné vypracovať štandardy, ktoré umožnia rovnaký prístup pre všetkých občanov Európy. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Palmer, nech sa páči. Ďakujem. Ja som toto uznesenie podporil. Technológie, digitálny rozvoj, lepšie využívanie dát môžu vylepšiť všetky aspekty systému zdravotníctva, či na národnej úrovni, na európskej úrovni, aj na miestnej úrovni a pridávajú alebo dávajú sú pridanú hodnotu. Ale treba byť aj obozretný, tak aby naozaj tam boli zábezpeky, boli tam ochrany alebo spôsoby ochrany e, súkromia, e, najmä pokiaľ ide o konkrétne osobné údaje daného človeka v súvislosti teda s jeho zdravotným stavom, pretože e, samozrejme, keď to agregujeme na vyššej úrovni, môže to pomôcť rozvoju zdravotníctva, ale treba byť obozretný, ako pristupujeme k týmto dátam, ak sa z nich stane obchodný výrobok eh, alebo nejaký komerčný eh, produkt, treba mať naozaj k dispozícii zábezpeky, ktoré túto tému ošetria. Ďakujem pekne. Úplne na záver, pán poslanec Keleher. Ďakujem. Ehm, ja som podporil toto uznesenie digitálne zdravotníctvo je dnes už relevantnou témou aj u nás napríklad na vidieku, v Írsku, najmä pokiaľ ide o napríklad duševné zdravie, častokrát ľudia musia dlho čakať, kým sa dostanú e, k tomu, aby sa mohli stretnúť, aby mohli teda dostať termín u e, napríklad psychologa či psychiatra, takže toto môže byť isté riešenie, ale je tu téma, ktorá e, napríklad v oblasti duševného zdravotníctva nevždy si vyžaduje osobné, osobné stretnutie s odborníkom. E, závisí samozrejme od toho, aby v Írsku bol aj rýchly internet k dispozícii a sklada žiaľ pomaly rozvíja svoj, e, ten, svoj plán e, broadbandu broadbandového internetu v Írsku a ak sa to nezmení, tak tá rýchlosť nebude taká vysoká v Írsku ako v iných krajinách. Kolegyne, kolegovia, tým sa dopracovali k záveru vysvetľovania hlasovania. Prerušujem zasnutie do 15.00 a prítomným kolegom želám dobrú chuť.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

pani predsedajúci good afternoon colleagues so the sitting is resumed. the minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available. are there any comments? So the... tak e, zápisnica bola e, predložená. Ak sú nejaké pripomienky, dajte vedieť. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak je považovaná za schválenú. Potom kompatibilita medzi dohodou s Mercosurom a európskym e, návrhom ekologického dohovoru. Nemáme tu catch the eye v tomto prípade a e, ani modré karty nebudú. A začíname autorom. Pán Žado, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, pre zelených ekologický dohovor ako jadro európskej agendy. Toto vnímame ako obrovský úspech, obrovský úspech pre vedcov, ktorí nám už e, roky vydávajú varovania, tiež pre občanov, ktorí sa mobilizujú, pre firmy, ktoré tiež začínajú konať. A je to samozrejme úspech aj pre um, ekológov, a pre zelených a pre celosvetovú mládež, ktorá vyšla do ulic na túto tému a požaduje konkrétne kroky. A tiež je to obrovská príležitosť. Príležitosť pre Európu um, mať takýto vzdelaný projekt Spoločný horizont. Naše verejné politiky môže mať k dispozícii inováciám, technologickým, sociálnym, demokratickým, do služieb uh, novej ekonomiky, tvorby trvalých pracovných miest na celom území, do tvorby väčšej miery demokracie a tiež je to možnosť pre našich občanov v Európe e, znova sa chopiť, pevne chopiť do rúk opraty svojho života, či už ide o výživu, energiu, bývanie a tak e, ďalej v takejto frakturovanej, naozaj veľmi rozdielnej spoločnosti. Je to obrovská príležitosť. Ale záleží od toho, ako to uchopíme, pretože eh, Green Deal to nemôže byť len eh, nejaké prelepenie inou značkou status quo, nemôže to byť len trošičku viac, trošičku lepšie. Nemôže to byť rovnaký rozpočet eh, nejakým spôsobom iba prelepený inou nálepkou alebo prerozdiel. To je naozaj hlbokú transformáciu, naozaj predel. Dnes potrebujeme verejné investície vo výške 1% ehm, národného dôchodku. Ehm, zachránili sme banky, takže môžeme zachrániť aj eh, životné prostredie. Môžeme ehm, takto naštartovať aj zamestnanosť a európske hospodárstvo. Green Deal, záchrana klímy, záchrana života na Zemi, redynamizácia eh, našich ekonomík, tvorba pracovných miest. No ale dohoda s Mercosurom v tom prípade nemôže byť podpísaná. Dohoda s Mercosurom tu sme nemali ani plánovať, veď sme o tom hovorili, eh, deforestácia v Brazílii, veď tá sa zvojnásobila tento rok pod vládom Bolsonara. Tiež vieme, ako tento prezident dennodenne útočí na ľudské práva. Či už ide o ženy, či už ide o slobody, či už ide e, o advokátov, miestnu, miestnú populáciu, e, homosexuálov a tak ďalej. Toto vôbec nereaguje na naše e, hodnoty v mene života, v mene klíny, klímy. Dohoda s Mercosurom nie je priateľná. Ide o vyváženie nemeckých eh, aut a dovoz soje a um, ehm, jeho mesa opačným smerom. Eh, toto nemôže byť eh, Európa um, tohto sveta, tohto storočia. Je to globalizácia ehm, deforestácie, mobili, je to globalizácia strácania sa farmárov ako v krajinách Mercosuru, tak aj u nás v Európe. Áno, my eh, závisíme od dovozu eh, rastlinných bielkovín, ekvivalent eh, rozlohy Nemecka každoročne hm, na tejto komodite dovezeme. Takže zastavme tieto rokovania s Mercosurom a pozrieme sa aj na našu vlastnú spoločnú pánskú politiku. A ten návrh ktorým ste prišli vy, pán Hogan, ako eh, komisár pre uh, eh, pomospárstvo intenzívnejších, eh, čoraz väčšia miera koncentrácie, viac pesticov a tak ďalej. To nemôže byť SPP Európy, Green Dealu. Takže sme sme spoločnú politickú politiku, aj našu obchodnú politiku. Je to potrebné. Green Deal to je naozaj obrovská príležitosť, pani von der Leyen dnes ráno hovorila, že musíme počúvať európskych občanov, tak ich prosím, počúvajte, oni nechcú Mercosur, chcú, aby sme my eh, konali tu u nás konkrétne kroky eh, na zachráneniu eh, našej klímy, demokracie a biodiverzity. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz by som dala slovo rade. Pani Tuporajne, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, poslankyne, poslanci. Táto téma je veľmi relevantná tým duplom, že prichádza len týždeň po tom, čo Európska komisia predstavila svoj návrh ekologického dohovoru o Green Deal. Áno, máme tu obrovské výzvy v oblasti životného prostredia, klímy a Európska únia na ne musí reagovať. A to neurobíme, vystane otázka, prečo sme rozhodne nekonali, pretože status quo nie je alternatívou. Európska únia musí byť v popredí, pokiaľ je transformáciu našich ekonomik a spoločností, tak aby sa to stali udržateľnejšími. Samozrejme, že prenechám komisii, aby opísala detaľnejšie svoje návrhy konkrétnych politik. Rada nemala čas tieto témy prediskutovať, takže nemôžem situáciu predbiehať a túto tému otvárať za predsedníctvo. Chcem len povedať, že rada sa konštruktívne pustí do preskúmovania navrhovaných eh, politík, tak aby naozaj Európsky ekologický dohovor sa mohol sa skutočnosťou. Týka sa všetkých eh, sektorov politík a bude naozaj potrebné ho poriadne eh, premyslieť a skoordinovať. Ak dovolíte, zamerala by som sa dnes na obchodnú dohodu s Mercosurom. Ja som si istá, že mnohí poslanci Európskeho parlamentu um, nemajú dobrý pocit z tejto dohody uh, vyrokovanej s Mercosurom. Viem, že ste o nej hovorili napríklad v súvislosti uh, s ničivými um, lesnými požiarmi v regióne uh, Amazonie. Toto naozaj znepokojuje aj nás všetkých. V Európskom parlamente sa diskutovalo, ale aj v Rade a stále teda sme v ranej fáze tej diskusie. Naozaj budeme potrebovať dostatok času na to, aby sme plne vyhodnotili e, vyrokovanú dohodu v celej šírke a hĺbke. Dohoda s Mercosurom by mala byť iste udržateľná, a to aj z hľadiska našej ekologickej agendy. Toto je automatické Môžeme teda exportovať naše štandardy a naše um, ciele udržateľnosti do zahraničia. Toto by mal byť uh, cieľ, pretože takto môžeme presvedčiť aj iných, aby implementovali ambiciózne politiky v oblasti ochrany klímy, klímy aby sme takto všetci spolu prispali k globálnej reakcii na ochranu klímy. Uh, naozaj e, tisíce, dokonca milióny e, občanov Európskej únie, ich životy závisia od e, obchodu. Preto potrebujeme podporiť udržateľný rozvoj európske klimatické ciele a takto prispieť aj k udržateľnej budúcnosti. Ešte by som chcela pripomenúť,